Takže pokračujeme našej schôdzi, pokiaľ ide o zápisnicu zo včerajšieho dňa a pri, schválne texty sú v dispozícii, sú voči tomu nejaké námietky, vidím, že nie. Dobre, takže týmto pásnom je zápisnica schválená, dostaneme sa ďalším bodu nášho programu. Rozpráva o prípadoch porušenia ľudských práv,